Hello. Good afternoon, lady. Pekné popoludne, dámy a páni. Prejdime k poslednému panelu tohto podujatia. Nadpis je udržateľné modré hospodárstvo, znižovať tlaky na oceány. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Meissner za zorganizovanie tohto podujatia, aj ako povedal predrečník z Geomar, je veľmi dôležité mať zdravé oceány a moria a hovoril o Európskej námornej agentúre a je to vynikajúci nápad, ale možno, že je to príliš vzdialené, teda bližšie k mesiacu ako k Zemi. Tento posledný panel sa zameria viac na potenciál rastu a zamestnanosti e, v modrom hospodárstve a zároveň teda znižovať aj tlaky na oceány. A ako povedal pán Hercik, predrečník, 50 našej stravy, energie aj zdrojov majú pochádzať e, z moria oceánov, ale ja chcem dodať, že mnohé príbrežné krajiny zaznamenajú veľmi vysokú nezamestnanosť, takže je veľmi dôležité pre integrovanú európsku námornú politiku zaručiť e, súlad jednotlivých e, politík v odvetviach hospodárs- modrého hospodárstva, ale to zosúladenie je práve veľkým problémom. Ide o to e, odstraňovať regulačné prekážky, ale EÚ okrem toho výrazne finančne podporuje jednotlivé snahy, už to tu odznelo. Prostriedky idú hlavne z Európskeho výskumného programu a štrukturálnych fondov, hlavne z Európskeho fondu pre e, vidiecký rozvoj a Európskeho fondu pre e, moria a rybolov. Ehm, pobrežný, príbrežný cestovný ruch, akvakultúra, modrá energia, námorná biotechnológia a ostatné naozaj sú priamo ovplyvňované európskou legislatívou a v tomto paneli sa pozrieme na viaceré z týchto oblastí a Eh, musím hovoriť o jednom probléme. Eh, Británia 10 ročia ovládala eh, vlny, alebo niektorí hovoria, že si vytvárali pravidla tak, aby im vyhovovali, ale každopádne treba naďalej zapájať Spojené kráľovstvo do jednotlivých výskumných snách a hlavne v oblasti oceanografie a všetkom súvisiacom. Teraz dostane slovo Ema Navarro, je podpredsedničkou Európskej investičnej banky a má 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Be here with all of you. Ďakujem, je mi veľkým potešením byť tu s vami všetkými. Chcem zablahožovať Európskemu parlamentu aj komisii za to, že e, môžeme hovoriť o budúcnosti oceánov. Je to veľmi potrebné pretože e, o, tom, e, o toho závisí všetok život na e, Zemi, takže je naozaj veľmi dôležité hovoriť o ochrane a udržateľnom využívaní našich morí a oceánov. A dnes sa povedalo, že oceány vo veľkej miere prispievajú k celosvetovému hospodárstvu a predstavujú obrovský potenciál pre rast a zamestnanosť aj do budúcnosti a vieme, že okrem hospodárskych výhod sú oceány zásadné aj pre riešenie e, veľkých celosvetových víziev, potravinová bezpečnosť, energetika, prírodné zdroje a boj proti oteplovaniu, ale využiť plný potenciál našich morí a oceánov, to je možné iba ak zdravie a bezpečnosť bude, budú zaistené a zdravie moria a oceánov je naozaj e, zlé. Naozaj treba konať teraz. Potrebujeme zodpovedný, udržateľný prístup k hospodárskemu e, rozvoju e, moria a oceánov, pretože tento najväčší zdroj treba chrániť a musí môcť slúžiť aj budúcim generáciám. Takže udržateľné modré hospodárstvo a príslušný program sú zásadné kroky Európskeho parlamentu a komisie e, naozaj treba uvítať v snahe podporiť tieto snahy z hľadiska investičnej, investičnej banky. Je to tiež e, priorita, je naozaj je to prirodzené teda podporovať udržateľný e, vývoj a klimatická agenda to naozaj sú naše priority. My sme najväčším multilaterálnym poskytovateľom pôžičiek a 25 ročne našich financií venujeme klimatickým akciám. Minulý rok to bolo 60 miliard eur konkrétne a chceme poskytovať aj 100 miliard dolár, dolárov na klimatické projekty celosvetovo. Darí sa nám to. Sme hlavným investorom aj do hospodárstva oceánov v uplynulých rokoch. Ide nám o udržateľné projekty, tak v Európe ako aj mimo EÚ. Dobrým príkladom je naša e, úloha pri e, rozvoji veterných parkov na moriach v Európe. Viac ako 3,6 miliónov eur sme do toho investovali v uplynulých 5 rokoch a naďalej podporujeme tento rozvíjajúci sa sektor a môžem spomenúť aj naše investície do ochrany pobrežia a taktiež zazelenanie námornej dopravy. To sú ďalšie príklady a snažíme sa bojovať aj proti znečisteniu plastami, pretože to najviac ohrozuje eh, morské ekosystémy a preto sme spolu s Nemeckou a Francúzskou rozvojovou bankou spustili našu iniciatívu pre čisté moria a oceány. Viac ako 2 miliardy eur poskytneme projektom na boj proti e, znečusteniu mori oceánov a čisteniu odpadových vôd. Takže e, mimo EÚ zase financujeme e, zníženie znečistenia Nílu. Takže nejde tu iba o peniaze alebo o viac peniazy, ale treba podporovať aj inovácie a odstraňovanie bariér pre projekty a častokrát sú tu pri e, námorných projektoch e, rôzne prekažky, napríklad získavanie súkromného kapitálu, je to neznáma oblasť, takže my sme e, spolu s komisiou rozvinuli finančné nástroje na zníženie e, rizik e, pri takýchto projektoch a teda snažíme sa prilákať súkromných investorov. Inovácie a veda sú zásadné na zvládnutie tých víziev, ktoré idú ruka v ruke s týmto modrým hospodárstvom, ale aby toto e, hospodárstvo prekvitalo, musíme e, ešte navýšiť e, financie a zatiaľ to presahuje možnosti verejného sektora. Udržateľnosť teda musí byť plne zohľadnená pri rozhodnutí o investovaní. Iba tak zabezpečíme dostatok udržateľných investícií v prospech oceánov na usmernenie investorov. Bolo vypracovaných niekoľko zásad. Je to taký celosvetový rámec e, pre financovanie. Vypracovali sme to spolu s komisiou, WWF a e, Inštitútom pre e, celosvetové zdroje a tieto zásady sa tento rok stanú súčasťou aj iniciatívou pod záštitou OSN. Takže na začiatku bolo za tým iba zo pár inštitúcií a teraz to bude akýsi zlatý etalón e, pri udržateľných investíciách, ale času je veľmi málo a súčasné výzvy tu ešte stále sú a tie si vyžadujú multilaterálne e, snahy. A preto aj toto dnešné podujatie je jedinečnou príležitosťou e, vymieňať si názory a zistiť, čo sa dá spraviť na politickej úrovni. Európska investičná banka sa tu bude naďalej angažovať a podporovať udržateľné modré hospodárstvo. E, snaží sa budeme priťahovať súkromné investície tak, aby sa nám to podarilo. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pani Navarro, ešte raz vám ďakujem. A teraz poprosím pána Piera Dežov, zastupcu generálneho riaditeľa Európskej na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre trh, podnikanie a pre SMI, teda malé stredné podniky. Máte slovo na 4 minúty. Funguje to? Pýta sa rečník. Ďakujem. Naozaj je to veľmi dlhý názov našeho generálneho riaditeľstva, ale čo chcem povedať, sa dá eh, zhrnúť niekoľkými slovami obloha Koperník Dias A. Takže e, niekoľko slov, na ktoré chcem poukázať. Tam sa to dá zhrnúť. Čiže obloha, čiže nebo. A môžeme ísť až do neba. A to je vlastne naša hranica. A asi viete, a spomenul to aj predseda Tajany, Európska komisia a spolu e, s členskými štátmi aj s agentúrou ESA vytvorili spoločný program Koperník, Kopernikus, teda je to systém satelitov, ktorý v podstate monitoruje celú Zemegulu a e, fotografuje situácie e, celom, e, na celej Zemeguli. A v tomto aspekte sú oceány veľmi dôležité. A Kopernikus sa hodnotí všade a jeho výsledky teda sa uznávajú, že je to naozaj najlepší systém svojho druhu vo svete. A oceňujú to aj v USA. Takže čo robíme s tým, že e, takto sledujeme Zemegulu a aké to má potom dôsledky? Zlepšujú sa služby napríklad. Vytvorili, vyvinuli sme tzv. námornú službu. Dokážeme pomáhať pri predpovedaní počasia v morských oblastiach. A cestou satelitov e, získavame podklady na vypracovávanie správ, ktoré sa týkajú zvyšovania hladiny morí. Ďalším veľmi významným aspektom Koperniku je tiež sledovanie morí. To sa využíva na monitorovanie všetkých možných aktivít na mori. Napríklad pokiaľ ide o plavidlá, čo robia na mori, ale čo je tiež veľmi dôležité, zistujú sa aj miesta znečistenia a toto umožňuje potom rýchle reagovať. Okrem toho sa Kopernikus využíva aj na núdzové situácie, napríklad keď vznikne klízová situácia niekde napríklad ako e, povodne v Mozambiku, tak sa aktivuje systém Kopernikus a vysiela potrebné údaje ľuďom na Zemi. To je veľmi dôležité a toto sa využíva pravidelne. Bohužiaľ, teda sa to musí. Okrem toho je tu ešte Diaz. Čo to je? Kopernikus je najväčší poskytovateľ údajov vo svete. Čiže všetky obrázky, všetky snímky, ktoré získame cestou Koperníka, sú zadarmo pre každého. Problém je v tom, keďže máme také obrovské objemy dát a sú zdarma, tak je ťažké ich spra- ďalej spracovať. Takže čo robíme my ako Európska komisia? Rozhodli sme sa, že si najmeme súkromných operátorov a požiadame ich, aby vytvorili elektronické platformy e, s týmito dátami, cloudy v podstate. A sú k dispozícii zadarmo hoci komu. Takže aká je tá predstava v pozadí tohoto? Že každý si môže tieto údaje pozrieť a môže vyvíjať nejaké služby alebo nejaké riešenia na základe týchto snímkov. Takže keď neviete, čo robiť, e, treba niekedy e, tu večer v Bruseli, tak si kliknete na Dias a tam sa môžete dozvedieť viac o oceánoch. Nie je to najprv vtip, ale je to realita. Cieľ je v podstate, aby sa tieto dáta mohli používať, aby ich mohol používať kto vo svete, teda vrátane Európy samozrejme, a ide o monitorovanie aktuálnej situácie na moriach a oceánoch. Okrem toho Arktik, čiže Arktída. Prečo to spomínam? Prečo? Lebo je o tento veľmi úspešný program Koperniku sa chceme ho do budúcna zachovať. Preto sa rokuje o finančnom rámci, o jadzošom finančnom rámci aj s radou a pripravuje nový vesmírny program do budúcna. Je tu jedna téma, ktorú chceme ďalej ešte v rámci Kopernika rozvíjať aj do budúcna, Jedna, je to spolupráca s parlamentom aj členskými štátmi a to sa nazýva Arktická misia. Čo to znamená? Chceme využiť Koperník na to, aby sa mohla monitorovať situácia v oblasti arktickej. Tam totiž e, existuje veľmi veľký vplyv na klimatické zmeny, ale vôbec klimatickú situáciu na Zemeguli. Takže tieto satelity naše budeme využívať aj na daný účel. Samozrejme je to veľmi dôležité pre všetkých, pre každého a chceme tiež e, monitorovať emisie CO2 a ich vplyv na klimatické zmeny. Až e, z takej výšky teda, ako je vesmír. Ale môžem vám povedať, že Kopernikus je veľmi dobrý a silný nástroj a môže slúžiť aj na riešenie otázok, ktoré súvisia s moriami a oceánmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dezol. Jednou vetou. Keď hovoríte o systéme Kopernikus, hm, nadobudám dojem, že už máme to, na čo tu bolo už poukázané zo strany pána Herciga. Tak eh, Európska oceanografická agentúra Takto, opakujem. Máme tu už Európsku vesmírnu agentúru prečo nemám, si nevytvorím aj nejakú európsku oceánovú alebo oceánovú agentúru? No áno, berieme na vedomie, možno e, to potom bude ešte záväzkom pre vyšších predstaviteľov komisie. Dovolte ešte osloviť niektorých kolegov z parlamentu. Pani Izbao, Bilbao Barandíka, nech sa páči 3 minúty. Pani Bilbao Barandíka. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým dobré odpoludne a taktiež ďakujem všetkým tým, ktorí sú tu ako hostia a oni nám vlastne umožnili zorganizovať, ďakujem pani Messner, ktorú osobitne pozdravujem. Modrá stratégia rastu, ktorá vlastne dlhodobo analizuje, ktorá sa tu vlastne analizuje v rámci tohoto podujatia, nesmierne dôležitá. Ide vlastne o iniciatívu komisie z roku 2012 s tým, že sme sa zamerali na aspekt mora, moria oceánov vo vzťahu ku transformácii niektorých tradičných prístupov alebo k diverzifikácie zdrojov príjmov. Ide ale o to, že základným pojmom je tu udržateľnosť. A vieme, ako sa vyvíja teraz z mnohých aspektov tlak na moria a oceány. Keď hovoríme o transformácii, tak e, musíme vychádzať z poznatkov a musíme realizovať taktiež monitoring. A napríklad e, pokiaľ ide o rybolov, tiež to musíme veľmi e, prísne kontrolovať a podporovať taktiež e, Eh, chov rýb na farmách a taktiež musíme dbať na odburávanie uhlíka v palivách alebo proste obmedzovať emisie uhlíka a CO2. Veľkú pozornosť musíme venovať aj inováciám a boju proti znečisťovaniu hlavne plastami. U nás vlastne generujeme aj nové cesty, ako obmedzovať znečisťovanie. A samozrejme veľmi významná je inovácia, keď chceme uplatňovať práve udržateľnosť jedného z veľmi významných zdrojov, ktorý moria poskytujú, a to je energia. Napríklad eh, jeden, eh, jedna elektráreň v eh, lokalite Mutriku začala fungovať v roku 2016 a v podstate dosiahla e, svetový rekord na úrovni 1,3 gigawatt hodín. A vieme nakoniec, že tieto e, typy elektrární sú vlastne aj akoby e, skúšaním nových metód a vývojom nových turbín. Čiže okrem toho môžeme povedať, že dokonca aj na Kanárských ostrovoch vznikol takýto nový generátor energie, ktorý je plávajúcim. A hľadajú sa teda aj takéto nové inovatívne modely. Hľadajú sa práve cesty na znižovanie konfliktov a po zvyšovanie miery spolupráce. Pokiaľ ide o monitorovanie to je tiež veľmi významné, aby sme mohli elimitovať e, praktiky, ktoré ohrozujú e, životné prostredie a idú proti inováciám. Oceňujeme túto konferenciu, ktorá sa koná na vysokej úrovni a verím, že prispeje k zlepšeniu nášho vzťahu k moriam a oceánom. Ako členka spoločenstva, ktorá žije v oblasti tzv. modrej ekonomie, modrej ekonomiky, chcem zdôrazniť aspekt udržateľnosti. Rada by som ešte vyslovila nasledovné. Naše úsilie o transformáciu si vyžije, vyžaduje účasť tých, ktorí žijú v pobrežných oblastiach. Ide o to, aby sme dokázali lepšie poznať more a dokázali s ním lepšie žiť. a ďakujem všetkým, ktorí sa aktivizujú a vyvíjajú úsilie v danej oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Klara Eugenia Eugenia Garcia. Máte 3 minúty. Ďakujem za slovo. Pán predseda, prajem dobré odpoludne všetkým. Máme tu naozaj veľmi zaujímavé popoludnie, plné diskusí. A ja by som práve v tomto paneli chcela, aby som sa zamyslieť v rámci nášho panelu, aby som vyvolala diskusiu. Modrá ekonomika to neznamená, že je len jeden nejaký nový koncept, ale nová koncepcia navyše oproti tým, čo existujú. Hovoríme už roky o udržateľnosti a nakoniec všetko nemôže byť udržateľné, ale vieme, čo prispieje k udržateľnosti a vieme, čo nie. Ale my sa chceme udržať a chceme sa uberať cestou ku udržateľnosti. Ale pozor, práve že tento, táto koncepcia modrej ekonomiky ako by zahrňala všetko nové. A preto si myslím, že je tu jeden prvok, ktorý musí pomôcť odlíšiť. Proste nemôžeme robiť veci tak, ako sme ich dlho v minulosti robili. Ako sme to vždy robili. Musí byť nejaká odlišnosť v tom, ako odteraz budeme robiť veci, ako budeme konať. Takže ako už bolo spomínané, záleží aj od toho, kam budeme investovať a ako budeme investovať, či už e, verejné prostriedky alebo súkromné. Ide o to, aby sme posilnili modrú ekonomiku. Toto je kľúčová vec. Aby sme veci robili správnym spôsobom. Môžeme mať podobné alebo rovnaké ciele, ale záleží od toho, akú formu použijeme na ich dosiahnutie. Čiže veľa záleží na tom, kam nasmerujeme naše investície, aby sme hovorili teda aj o verejných, aj o súkromných prostriedkoch. Chcem povedať, že moria obsahujú obrovské bohatstvo, veľký potenciál a v tomto je veľký priestor teda pre inováciu aj pre ekonomiku. A vieme, že tu existujú veľmi vysoké alebo veľké tlaky eh, využívať to bohatstvo morí, ale okrem toho je tu ešte aj biodiverzita, E, aspekt znečisťovania a tak ďalej. Toto všetko musíme brať do úvahy a negatíva riešiť. Preto si myslím, že musíme zmeniť svoje niektoré formy konania a veľa sa aj dnes hovorilo o situácii, ktorá sa týka plastov a znečisťovania. A to súvisí do tej miery aj s e, rybolovom a s praxou. Nakoniec k veľkým zmenám došla aj v oblasti rybolovu z hľadiska Európskej únie. A obávam sa, že nie všetko náležite oceňujeme. E, schválili sme plány na riadenie e, rybných zdrojov, teda stavov rýb a vieme, treba aj na západe, v Atlantiku, ale aj v Pobalskej oblasti, aj v Severnom mori a tak ďalej. Proste tam sa dejú už veci aj teraz, aby sa zlepšila situácia, aby sa prestalo s nadmerným rybolovom. Podľa môjho názoru musia existovať určité zásady, a to tu dám vám ako myšlienku do rozpravy. Proste sú určité veci, ktoré musíme riešiť v záujme udržateľnej modrej ekonomike. V prvom rade musíme počítať eh, s účasťou všetkých aktérov, ktorí majú niečo dočinenia s oceánmi a s moriami. Proste nemôžeme niekoho vynechávať. Všetci sa musia nejakým spôsobom zaviazať a musia sa proste zaangažovať do riešenia týchto otázok. To je najdôležitejší prvok pri e, príjmaní nejakých rozhodnutí, ktoré sa týkajú modrej ekonomiky. Po druhé, treba taktiež zohľadniť aj niektoré veci, ktoré riešime občas protichodne. Musíme adekvátne vyhodnocovať a dostatočne musíme vyhodnocovať vedecké analýzy. Totiž často sa niečo povie a potom sa to nebere do úvahy alebo sa to očierňuje. Takže práve na to chcem poukázať aj tu v parlamente. Vedecký aspekt je jedným z základných aspektov pri hodnotení udržateľnej modrej ekonomiky. A po tretie, treba brať do úvahy všetky aspekty udržateľnosti aspekt ekonomický, sociálny aj environmentálny. Ak zabudneme na ktorýkoľvek z týchto aspektov, je to negatívne. Takže spolu tieto tri aspekty zohrávajú veľký význam. A to sa týka aj zlepšovania životného prostredia, aj sociálnych aspektov, aj ekonomických aspektov. Proste žiadne z tých prvkov nemôžeme vynechať. Preto sa tu ponúka mnoho príležitostí aj pre modrú ekonomiku. Ozaj mnoho príležitostí. A musíme vedieť, kam sa uberieme a kam nasmerujeme naše úsilie teda. Som presvedčená o tom, že tu je veľká príležitosť pred nami a mali by sme ju využiť a zapojiť všetkých aktérov. Toto je jedna z myšlienok, ktorú som vám chcela dnes predostrieť a určite nás čakajú veľké zmeny a práve aj v súvislosti s tým, že by mohla vzniknúť nová Európska agentúra, ktorá by sa venovala oceánom. Áno, to je výborná myšlienka. Ide o to, aby sa poskytlo aj dostatok prostriedkov v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Aby sme si mohli dovoliť viac, aby sme mali viac nástrojov, ale keďže sa šetrí, bude, chceme lepšie využiť tie prostriedky, ktoré už máme. Ale samozrejme, nebude to ľahké, ale myšlienka je to dobrá. Ďakujem vám. Now I would like to... A teraz poprosím pani Izabel Tomás za SAD 3 minúty. Ďakujem. Budem hovoriť po francúzsky chcem povedať, že ak by som bola oceánom dnes po obede, a keby som videla toľkých do, toľko dobrých víl nad mojou koliskou, tak by som bola trošku znepokojená, hlavne ak sú medzi nimi aj investičné banky. Prepačte, e, pani predstaviteľka Európskej investičnej banky a e, vidím tu čertajúce sa nové Eldorado pre mnohých investorov teda aspoň taká chiméra. Sú za tým mnohé dobré dôvody, už to tu odznelo, e, potenciál pri obnoviteľných zdrojoch energie z mora, aj v oblasti robotiky, takže sa dá už vrtať e, tisícky metrov pod e, hladinou. Najviac objednávanou loďou je práve loď, ktorá e, vrta takýchto hĺbkách, ehm, teda keď sa objaví nejaká ropa na spodku morí alebo oceánov. Takže vidíte naozaj veľa dôvodov e, na to, aby sme ehm, boli zlákaní modrým hospodárstvom. Teda sú tam aj dobré, aj zlé dôvody. A e, dobre, e, tým zlým dôvodom je rastúci počet obyvateľov, nedostatok zdrojov na súši, globalizácia hospodárstva. Aj technológie, ktoré umožňujú to, čo ešte pred pár rokmi nebolo možné. Z toho podľa mňa vyplýva viacero výstrach, teda aby sme na mori nezopakovali to, čo na súši a preto treba radikálne zmeniť eh, hospodársky model. Ani by sme to takto nemali nazývať a mali by sme to nazvať nejak úplne inak. Na súši sme plitvali. Spravili sme nenapraviteľné chyby. Eh, ide o zločiny proti životnému prostrediu a plýtvanie e, so zdrojmi, ktoré sa neobnovujú. Takže musíme zmeniť e, model. A tu sa pripojím ku Kláre Aguilere. E, teda robiť to, čo sme začali robiť v oblasti rybolovu, udržateľný maximálny výnos. Nie je to dokonalé, ale predsa len z prírodných zdrojov vyloviť iba toľko, aby sme neohrozili reprodukciu daného druhu. Čiže čerpať iba úroky a nie kapitál. Neohrozovať prežitie druhu, a to platí pre všetky e, živočišné druhy, ale na to treba splniť dva predpoklady, mať kvalitné údaje, pretože inak nebude možná dobrá e, správa alebo dobré hospodárenie a taktiež treba nielen brať, ale aj dávať pri ekosystémoch a tiež otázka kontroly, um, otázka policie. Pretože dôvera je jedna vec, ale kontrola druhá. A pri výrobe a čerpania prírodných, e, prírodného bohatstva je kontrola rovnako dôležitá. A na záver poviem, že aby sme boli účinní a seriózni a aby sme e, naozaj spravili aj to, čo hlásame, treba vidieť ďalej ako po národné hranice a teda hranice výlučných e, hospodárskych zón, tých 12 mil od e, brehu EÚ, musí si konečne uvedomiť, e, že je E, svetadielom e, s najviac výbežkami. Čiže okolo nás sú len moria a oceány a to nie je úplne zanedbateľné z inštitucionálneho hľadiska. Máme generálne riaditeľstvo Mare, ale to sa stará skoro iba o rybolov. V Európskom parlamente máme e, tiež iba výbor pre rybolov, ale dobre, E, námorná doprava spadá pod e, výbor pre dopravu. Takže si to ešte asi úplne neuvedomujeme, že sme námornou, e, námorným svetadielom Európa. A na záver, pán predseda, ak dovolíte, stručne o ľudstve. Netreba zabúdať na ľudí pri moriach a oceánoch. A je to taktiež povinnosť zachraňovať e, životy na moriach a oceánoch. E, nech ide o kohokoľvek, to je zásada, ktorá storočia platila a EU sa od nej v poslednom čase odkláňa. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem. A teraz niekoľko rečníkov. Každý, prosím vás, keby ste sa držali 5-minútového limitu. Prvý je pán Vitor Verdelo, generálny riaditeľ Európskeho združenia ALG, ALG a biomasy. Ďakujem, ďakujem aj organizácii za pozvanie. Chcel by som hovoriť o troch témach. Poprvé by som vysvetlil, čo sú riasy, alge a aký je s nimi problém pri zdraví oceánov a potom akú úlohu môžu mať alge pri riešení problému. Pozrime sa na to, čo znamená riasová biomasa. Riasy sú vo všetkých oceánoch, vodných tokoch a zabezpečujú fotosyntézu, kyslík. Takto vyzerajú. Sú tisíckrát menšie než 1 mm Existuje mnoho mikrorias, majú mnohé rôzne názvy, pokrývajú rôzne telesa. Toto je najbo- najčastejšia riaca na planete. Zabezpečuje 5 fotosyntézy, je vo všetkých oceánoch. A teraz si pozrime mikroriasy. Toto sú tieto riasy, ktoré vidíte na pobrežiach, sú veľmi bohaté v Európe, zbierajú sa v oceánoch, v Ázii sa aj pestujú. Riasy majú rôzne vlastnosti a rôzne možnosti využitia od spracovania odpadovej vody až po polysacharidy. Napríklad táto riasa bola, bola kedy veľmi bohatá v Portugalsku, ale sa nadmerne zbierala a teraz je takmer reziduálna. Z tejto riasy získavame agar-agar. A teraz, aký je problém s riasami v súvislosti so zdravím oceánov? a čo, vedie, a čo je výsledkom neudržateľnej ťažby z oceánov. Sú tu dva hlavné problémy. Jeden problém je znečistenie a druhé je nadmerný rybolov. Znečistenie má mnoho tvári. Jedno je nadby, nadmerné množstvo CO2. To prispieva k zmene klímy a vytvára aj mnoho problémov v oceánoch. Ďalší problém sú plasty, o tom sa už hovorilo, a napokon nadmerný rybolov to je tiež relevantný problém. Plasty podľa mňa sú jeden z hlavných problémov v súčasnosti. Nie sú to veľké plasty, ale mikroplasty. Mikroplasty sú nielen tie, ktoré vznikajú degradáciou plastov, ale aj z prania odevov, ktoré nosíme. Ktoré, o odevy, ktoré nie sú z bavlny, ale z umelých môd. Vždy, keď umývame odev, tak mnoho častíc mikroplastov pre, sa dostáva do vody a stade do oceánov. Je ich až 6-9 miliónov tón za rok. A tieto mikroplasty potrebujú tisíc rokov na degradáciu. Nijako sa nedajú z oceánov odstrániť. majú mikroskopickú veľkosť, sú všade, dostávajú sa do potravinného reťazca, e, e, je, e, krmia sa nimi, ja neviem, živočichy, ktoré požírajú ryby, ryby požírame my a tak ďalej. A čo môžeme vidieť ako príspevok rias? Dva problémy v oceánoch sú to, čo tam dávame, to, čo tam vypušťame a druhý problém je, čo z neho čerpame Vypúšťame rôzne chemické znečistujúce látky a potom čerpáme z neho nadmerný rybolov, ale robíme a lovíme aj cicavce ako veľryby, delfíny a potom e, takisto e, ťažíme z nich e, kôrovce. Takže aké je riešenie? Tri úrovne. Prvá úroveň je prevencia. Zastaviť to, nielen vyčistiť, ale zastaviť cez prevenciu a používanie s, e, s väčším ohľadom na e, obehovú ekonomiku, dekarbonizačnú politiku, deplastifikačnú politiku. Potom potrebujeme veľké zdanenie všetkého, čo vypúšťame do oceánov. Potom informačný tok je podľa mňa veľmi dôležitý, pretože ak občania nevedia, čo sa deje, nebudú vyvíjať tlak na politikov a politici to nespravia. A napokon je potrebné mať vyváženú na využívanie oceánov. Keď to nebude vyvážené, nedokážeme ich ochrániť. Čo môžu robiť riasy v súvislosti s touto témou? Alge dokážu štyri veci. Poprvé, e, alge môžu nahraniť potravu v akvakultúre a v akvakultúre používame 7 milión tón E, rybieho oleja a rybej múčky a 200 miliónov tón e, sojového oleja a e, múčky a alge to môžu nahradiť, ak sa budú produkovať vo veľkom množstve. A ak dokážu nahradiť rybiu múčku, tak uvidíme, že menej ryb sa bude meniť na rybiu múčku. A ak alge dokážu nahradiť rybiu múčku, dojde k nižšej deforestácii, k deforestácii, lebo alge dokážu nachrániť tú, zahradiť túto mušku. Potom by som chcel povedať, že riasy alge sa môžu použiť na bioremedáciu, bionápravu selektívneho charakteru, kde môžu byť nosičmi baktérií, ktoré degradujú plasty. Potom fertilizácia oceánov, kontrolovaná fertilizácia oceánov v špecifických oblastiach, kde sú mŕtve zóny bez kyslíka. Tam môžeme použiť riasy na produkciu kyslíka a to môže byť veľmi masívne a mení celkové problémy v zmene klímy a napokon máme 8 hlavných uplatnení pre alge, pre mikro aj makro od potravy, krmiva, zdravia, kozmetiku, paliva, hnojiva, Čistenie odpadových vod a chemických oblastí. To sú oblasti, kde Európa je lídrom. Máme mnoho výskumných projektov v Európe vo všetkých týchto tematických okruhoch. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem a teraz dávam slovo Ester Asin, riaditeľka WWF kancelárie pre európsku politiku. Poprosím nie viac ako 5 minút. Budem sa snažiť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj Európskom parlamentu za organizovanie tejto konferencie. Veľmi sa teším, že tu môžem byť a zastupovať moju organizáciu, ktorá prispela k vypracovaniu zásad udržateľnej modrej ekonomiky. Niektorí rečníci povedali, že sa to zdá oceány ako Eldorado a naozaj je tam veľká hodnota v oceánskej ekonomike asi 24 triliónov dolarov, ktoré sa dajú premeniť na benefity asi 2,5 trilióna. Nehovorím o ďalších prínosoch, ktoré sa tu spomínali, ako je kyslík, potraviny, alebo aj nárazník zmeny klímy, pretože oceány sú prírodným úložiskom uhlíka. Oceánska ekonomika by sa mala do roku 2030 zvojnásobiť a zažíva obrovský rozvoj infraštruktúra, morská, morská infraštruktúra, doprava, bioenergia a podobne. Ale, ako sa už povedalo, ja to poviem, pretože ja som z organizácie, ktoré záleží na biodiverzite. Keď sa pozrieme na stav zdravia oceánov, tak ten vývoj nejde dobrým smerom, naopak zle, ide zlým smerom. Takže asi tretina stavu rýb je nadmerne lovená, robíme ich deštruktívnym spôsobom. Potom mangrovníky a ďalšie prírodné biotopy sú odlesňovanie dvakrýkrát rýchlejšie ako tropické pralesy. Hovoríme o toxínoch, plastoch, zmene klímy, čo má veľký dopad na pobrežné oblasti, ale aj o acidifikácii chladnejších vôd, čo má dopad na potravinový reťazec. Ďalšia vec, ktorá mi, na ktorej mi veľmi záleží, sú najmä, je najmä vybielovanie koralov, vyluhovanie koralov. Posledné roky sme videli takéto katastrofy. Stratili sme takmer polovicu koralových útesov. Ak budeme takto pokračovať, stratíme ich všetky do roku 2050. A to neznamená, že stratíme len krásny druh, ale má to dopad na milióny ľudí, ktoré závisia od nich z hľadiska potravy, e, príjmu a tak ďalej. To je hromadné vyhnutie. Ak je oceán zdravý a dobre spravovaný, pomôže dosiahnuť všetkých 17 e, cieľov udržateľnosti ale aj predchádzajúci rečníci už povedali, náš ekonomický rast a jeho ambície závisia na zdravých biotopoch, ekosystémoch a dobrých služieb, ktoré poskytujú. Jednoducho povedané, nemáme hovoriť o našej ambícii eh, ako modrom raste. Mali by sme hovoriť o potrebe minimalizovať rizika a posilňovať odolnosť oceánov v dobe zmeny klímy. A to si vyžaduje najprv E, preskúmania a ochrany tých ekosystémov, skôr než začneme uvažovať o ich využívaní a musíme zohľadniť aj limity planéty. Máme totiž len jednu planétu a to si vyžaduje veľké investície, lebo potrebujeme obnoviť tento prírodný kapitál, ktorý je momentálne ohrozený. To by sa malo považovať za ten hlavný podnikateľský návrh. Takže sme na dvojtej kryžovatke a povedali to už aj mladší kolegovia a ďalší. Na jednej strane máme občanov, ktorí chcú viac a viac opatrení, a potom máme rôzne politiky a ciele a Európa je veľmi v popredí, lebo máme tieto legislatívne nástroje na udržateľnú morskú ekonomiku, ale teraz ich musíme implementovať. Chcem uviesť tri, ktoré navzájom súvisia s EÚ. Spoločná politika rybolovu a jej ciele udržateľné rybné hospodárstvo do roku 2020, ako aj, na, rámc, ako aj ciele smernice rámca námornej stratégie. Aj to tu máme 2020 a potom samozrejme ďalšia kľúčová politika je dohovore o biodiverzite je to cieľ 11, ktorý, nazýv, ktorý chce 10 vzácných morských a pobrežných oblastí. Ako sa už povedalo, a treba to znovu zopakovať, že my teraz potrebujeme činy. A v roku 2020 urobíme inventóru týchto, inventóru týchto mnohých medzinárodných dohod. Parížská dohoda, udržateľné ciele, dohovore o biodiverzite, CBD. A preto vyzývame k pre nový okamih pre prírodu, novú zmluvu pre ľudí a prírodu, kde budú aj oceány a biodiverzita má byť viac v jadre politickej agendy. A ja mám tri posolstva, ktoré žiadam od EU. Poprvé, odpovedať na výzvu e, celosvetového charakteru udržateľ investície do modrej ekonomiky. Po druhé, e, bojovať za cirkulárnu ekonomiku, udržateľný rybolov a po tretie zachovať, posilniť odolnosť našich oceánov v danom časovom rámci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste dodržali limit. A teraz pán Mosio Remy, pán Remy Gruet, eh, výkonný riaditeľ eh, Ocean Energy Europe. Ďakujem veľmi pekne, pán Henkel. Dobré popoludne všetkým. Pán komisár, vážení poslanci, milí kolegovia, Ocean Energy Europe je združenie, ktoré združuje oceánsku energiu. Ja sa zameriam teraz na príliv a vlny. A dúfam, že tento obrázok vám ukáže, čo je vlastne oceánska energia. A otázka, ktorú si kladiete, keď sa pozeráte na tento obraz, na čo potrebujeme oceánsku energiu, pre mňa je odpoveď takáto. Jedno je klíma a druhé je priemyselný rozvoj. Klíma to je jasné, lebo viem, že do roku 2050 už nebudeme môcť spalovať plyn alebo uhlie, aby sme produkovali elektrickú energiu. Musíme to robiť z obnoviteľných zdrojov. A keď si pozrieme správu IPCC alebo scenáre komisie, tak tie ukážujú, 100% obnoviteľných do roku 2050. Až sme to dosiahli, máme dominanciu dvoch technológií, vietor a slnko a potom je tu, ale tie sú variabilné a aby sme dosiahli rovnováhu, potrebujeme všetko, čo máme k dispozícii, energetickú účinnosť, ja neviem, rýchlu reakciu, uskladnenie a budeme potrebovať vlny a príliv. A prečo? Vlny, odliv vlny produkujú elektrickú energiu v iných časoch ako vietor a slnko. Takže to pomáha vyvažovať práve ten systém, kde máte slnko a vietor. Asi 10 súčasnej spotreby elektrickej energie dokážeme pravdepodobne zabezpečiť z oceánov, teda z prílivu a vln. A po druhé, priemyselný rozvoj, oceánska energia znamená aj investície a ekonomické prínosy. Vidíme to už vo veternej energie, kde mnohé krajiny ako Dánsko, Nemecko už majú osoch z globálneho trhu. A to isté uvidíme aj v prípade oceánskej energie v pobrežných krajinách Európy. Do roku 2050 by sme mohli dosiahnuť 4 tisíc pracovných miest v Európe a niekoľko aj mimo Európy. Máme mnoho úspechov v oblasti nákladov, pretože často je to drahé, veľmi drahé, my sme znižili náklady na vietor a slnko a máme aj vážny biznis model pre morskú energiu, a pretože zjednodušujem to, sú to jednoduché materiály, troška zariadenia a ja neviem, cement a tak ďalej. Tie náklady sa budú dramaticky znižovať, keď sa to bude rozširovať my chceme, takže zelený raz vidíme so slnkom a vetrom, ale my chceme vidieť modrý raz s oceánom. Modrá je nová zelená, pretože oceánska energia sa chce rozvíjať udržateľne. Chcem vás tu naozaj ubezpečiť o tom. A naše štúdie o oceánskej energii ukazujú, že tam vlastne není žiaden dopad technológie alebo veľkosti, pokiaľ ide o miestne životné prostredie. Napríklad pri prílive môžeme pracovať v oblastiach, kde je silný prúd a kde je silný prúd, tam je veľmi málo biodiverzity a dno mora je tu tvrdá skala, takže nemôžeme urobiť veľkú škádu. Pri vlnách je to iné, môžete to inštalovať kdekoľvek, ale väčšinou potrebujete viac kotiev, ktoré majú malý dopad na e, morské dno alebo prostredie okolo zariadenia takže pri morskej energii nemôže nastať to, čo sa stalo na suši. Musíme sa zaoberať samozrejme čo aj morskými cicavcami, ktoré môžu byť veľmi ohrozené, ale my sa zaoberáme najmä e, tuleňmi, sledujeme ich, oni spozorujú nás, chodia okolo turbín, sledujú presne, čo robíme. Zatiaľ nedošlo k žiadnym kolíziám. Takže modrá je nová zelená ekonomicky aj environmentálne, ale otázka je, ako sa tam dostaneme. Vieme, že to musíme urobiť, vieme, že to dokážeme urobiť udržateľne. Otázka je, ale ako sa tam dostane. Ja chcem odpovedať na to, na tých, čo žiadajú, aby prišiel súkromný sektor a investoval. Myslím, že všetci viete, že EIB investuje aj do našich technológií, ale investori potrebujú dve veci, aby investovali viditeľnosť na trhu a návratnosť investícií. Dnes som sem prišiel, aby som sa vám poďakoval a vyzval vás ku krokom. Ďakujem v prvom rade komisárovi veľa. Bez vás a komisie a piatich rokov naozaj sil, posilnenej politickej a finančnej podpory by sme niektoré z týchto obrázkov a technológií ktoré sa tu nechcú pohnúť vpred, by sme neboli vo vode a na vode, tak ako je to dnes. Máme čo z financí z Horizontu 2020. To nám pomohlo vybudovať tieto zariadenia a inštalovať ich e, na moriach. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Vela. A výzva k činom je adresovaná členským štátom. Mali sme mnoho podpory, povedzme, z Baskická, kde došlo k historickým vývojom. Na národnej úrovni potrebujeme trhové zviditeľnenie a návratnosť investícií pre investorov. Investori v kapitalistickom prostredí bez toho investovať nebudú. Takže ak ste zástupcovia členských štátov, poslanci a poslanky, pozrite si vašu energetickú stratégiu a dajte tam aj oceánsku energiu. Ak to neurobíte z klimatických dôvodov, robte to zo sebeckých rozvojovo-ekonomických dôvodov, pretože pobrežné komunity majú naozaj veľký osoch, povedzme, z vetra a to isté môže platiť aj pre energiu z mora. Ďakujem vám veľmi pekne. Ak potrebujete viac informácií o energii z oceánu, nech sa páči a teším sa, že v najbližších 10 ročiach sa stane modrý rast ekonomickou realitou. Ďakujem. Ďakujem, pán Gruje. Teraz posledný rečník, pán Kristof Tidgat, generálny tajomník pre Sea Europe. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, pani Meissner, dámy a páni, dobrý večer. V prvom rade sa chcem poďakovať e, za pozvanie pre Sea Europe. My sme organizácia, ktorá zas, e, predstavuje záujmy výrobcov e, lodí, lodeníc. Je to naozaj veľa podnikov v Európe. My sa predstavujeme ako európsky námorný technologický sektor. Takže čo robí takáto organizácia na dnešnom podujatí o oceánoch? Pokúsim sa to stručne ozrejmiť. E, my sa zameriavame na e, stavbu, údržbu a mm, všetko, čo súvisí s e, výrobou lodí a platformiem. Sme tu lídrom sme na to pyšní, ale venujeme sa aj niečomu inému. My sa čím ďalej, tým viac pozeráme aj na infraštruktúru, a, ktorá by bola kompatibilná s modrým hospodárstvom, napríklad krížniky. To je dôležitá súčasť podľa nás tejto e, modrej činnosti. Takže tento sektor námornej technológie je sektorom, ktorý chce prispieť k udržateľnému modrému hospodárstvu a zmierniť tlak e, vyvíjaný na moria a oceány. Nerobíme to sami e, e, aj v rámci Waterborne platformy a táto platforma zverejnila nedávno svoj strategický plán. Ide nielen o námornú dopravu, ale aj o logistiku na súši a teda so zameraním na modrý, modré hospodárstvo. Námorná doprava, či už na moriach alebo e, po riekach. Tu chceme čistý, zelený, ekologický spôsob dopravy a do roku 2030 chceme vybudovať alebo postaviť nové e, lode, ktoré by nevydávali žiadne emisie, takže o 50 chceme e, znížiť e, objem e, emisí z lodnej dopravy a veríme, že sa nám to v stanovenom časovom horizonte aj podarí. Keď hovoríme o nulových emisiách, tak nehovoríme iba o emisiách do vzduchu, o skleníkových plynoch, ale aj o znečisťovaní vody a o hluku. A tu naše odvetvie chce zájsť ešte nad rámec toho, čo sa teraz preberá v rámci námornej e, svetovej organizácie v Londýne. Ale zameriavame sa aj na modré hospodárstvo a súvisiaci rast. V oblasti energie nebudem o tom hovoriť, pretože to bolo predmetom predchádzajúcej prezentácie prílivová energia oblasti etika napríklad, ale ja sa zameriam na dve iné oblasti. Chceme e, zvýšiť ochranu vôd, mori, oceánov alebo riek. Do roku 2030 EÚ musí mať plne integrovanú e, stratégiu a taktiež systém monitorovania, aby sme mali celkový pohľad na environmentálny dopad akýchkoľvek operácií na vode alebo aj e, vo veľkých hĺbkach moria, oceánov, takže treba byť schopný aj um, odstrániť už existujúce znečistenie, hlavne riek a potom eh, treba zohľadniť aj expanziu príbrežných oblastí. Do roku 2030 chceme mať eh, viacúčelový modul na podporu dobrých pracovných a životných podmienok pracovníkov na E, mori. A takéto rôzne kombinácie v kontexte platformiem by sa mali vyrobiť aj e, prvé plávajúce ostrovy v Európe na rôzne účely, či už na rekreáciu alebo na bývanie. E, na realizáciu tejto vízie treba splniť niekoľko podmienok. A niektorí predrečníci to už načrtli. Poprvé, výrazné investície do výskumu, vývoja, inovácie, napríklad v kontexte eh, horizontu Európa, ale aj mimo eh, námorné technológie a to odvetvie už eh, investuje zhruba 10 ročne do takýchto výskumných a vývojových činností, ale ak chcete využiť plný potenciál modrého rastu a ak chceme, aby námorná doprava alebo na, doprava po riekach bola ekologická, tak to naozaj potrebné je. A nové technológie, ktoré treba zavádzať, aj koncepty, ale to naozaj treba e, podporovať aj politikami a predpismi. Je to dôležité v kontexte EÚ, obzvlášť pretože si myslíme, že nám to môže pomôcť na to, aby sme boli e, novátorský a to znamená aj ostať konkurencie schopný celosvetovo. A po tretie, je tu jasná potreba mať e, ľahší prístup k nástrojom financovania EÚ aj rizikovému kapitálu, hlavne pri tých novatorských produktoch, čo zahrňa aj lode a platformy vzájome modrého rastu. A po štvrté, toto odvetvie sa musí môcť spolahnuť aj na dobre vyškolených, motivovaných mladých pracovníkov, ktorí e, boli ochotní pracovať s novatorskými technológiami a vedeli by sa prispôsobiť rýchlym technologickým zmenám. A treba tu mať aj samostatnú stratégiu pre líderstvo, aby sme ostali celosvetovo konkurencieschopní v oblasti stavby e, eh, lodi a musíme mať náskok pred e, konkurentmi, čo sa týka inovácií, nielen v prospech celého odvetvia, ale e, celého modrého hospodárstva, ktoré treba rozvíjať. Takže ja apelujem, že modré hospodárstvo je veľmi dôležité aj pre e, oblasť lodeníc, je to záujme planéty a naozaj tu chceme spraviť eh, všetko, čo bude v našich silách a konať zodpovedne. Ďakujem. Ďakujem, pán Titgard. Týmto sme uzavreli zoznam rečníkov v treťom paneli. Viem, že niektorí chceli položiť otázky, ale eh, žiaľ, nemôžeme tomu dať eh, priestor, pretože o pár minút sa skončí poskytovanie tlmočenia a my to máme vlastne aj uzavrieť toto podujatie a preto žiadam o vaše pochopenie a týmto teda toto podujatie aj končím. Dovidenia.